Dobré ráno, srdečne vás vítam na dnešnom zasadaní nášho výboru. Dnes máme na programe mnohé veľmi zaujímavé otázky a pevne verím, že všetci zaregistrovali, že správa Estrela sa presunula, predsunula v našom programe, ale začneme bodom ktorý sa týka zasadania koordinátorov a rozhodnutí, ktoré sme tam prijali včera po obede. Rozhodli sme o troch správach z vlastnej iniciatívy. Prvá sa týka budúcnosti sociálnych služieb e, vo verejnom záujme a táto bola pridelená skupine ALDE. Potom je to iniciatívna správa o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami. Táto správa bola pridelená EPP. A posledná, tretia správa z vlastnej iniciatívy. Vývoj nových pracovných miest, možnosti, ktoré poskytuje nová zelená udržateľná ekonomika. Táto správa bola pridelená SD, prijali sme rozhodnutie ohľadne vypočutia ktoré, ktoré sa bude týkať novej stratégie Európskej únie smerom k e, rovnosti pohlaví, kde sme sa rozhodli, že pozveme 6 expertov a poviem teraz mená tých expertov, o ktorých sme rozhodli, že ich pozveme. Je to pani Damolin, pani Valby, pani Vasiliadu, pani Soleto, pani Filipe. A potom sme ešte rozhodli, že tam bude jeden expert z Bulharska, ale meno oznámi neskôr skupina ALDE. Ďalej sme ustanovili aj dvoch náhradníkov, ak by nastala situácia, že jeden z týchto alebo 20 expertov by sa nemali zúčastniť. Ďalej sme prijali rozhodnutie, že tí poslanci, poslanky, niektorí sa zúčastnia panelu v rámci vypočutia, tak budú to zodpovední e, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia. Ďalej sme prijali rozhodnutie, ktoré sa týka Medzinárodného dňa žien, ktorý oslávime 16. marca. Rozhodli sme, do toho zapojíme ďalšie dva výbory, DV a DROA. Ďalej do toho zapojíme UNIFEM a ďalej do toho zapojíme aj nového komisára pre ľudské práva, ako aj španielské predsedníctvo. Pozveme aj viaceré organizácie, ktoré vypracovali zaujímavé štúdie napríklad Dublin Foundation, ktorá vypracovala štúdiu o tom, ako je možné zlepšiť životné podmienky. Potom pozveme aj zástupcov občianských spoločností. To bude pani Eve Enslus, ktorá je autorkou mimo iného monológy s vagínou. Potom budú tu zastúpené aj zástupcovia nových a, eh, m, takých socializačných stránok na internete ako Facebook a ďalšie. Toto je základná štruktúra, ktorú, o ktorej sme rozhodli, že takýmto spôsobom oslavíme Medzinárodný deň žien. Naši členovia budú informovaní samozrejme o každej časti, o každom kroku, ktorú spravíme aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako to bude prebiehať. Čo sa týka pracovného programu na rok 2010, tak koordinátori rozhodli, že objednáme dve štúdie. Jedna sa bude týkať finančnej krízy a vplyv na zamestnanosť žien. A ďalej to bude prepojené aj s fondom eh, na vyrovnanie sa s globalizáciou kde sa zameriame na zamestnanosť žien. Okrem toho sme rozhodli, že požiadame o štúdiu, ktorá sa bude týkať e, sociálnych ochranných sietí tehotných žien. Toto boli teda rozhodnutia, ktoré sme prijali na koordinátoroch včera. Ďalej sme diskutovali a rozhodli sme o tom, ako na našom výbore budeme pristupovať k novému postupu spolurozhodovania, kde, do ktorého budú zapojené v rámci subsidiarity aj národné parlamenty, keďže vieme, že teraz dojde k zmene jednotlivých postupov. Čo sa týka zápisníc, rozhodnutia koordinátorov samozrejme budú mm, distribuované všetkým e, našim členom. Teraz bod číslo 10 ktorý sa týka delegácie do Madridu. Tento bod sme presunuli ako posledný bod našo, nášho programu. Teraz k bodu číslo 11. A to sú rodové hľadiska v správach o dosiahnutom pokroku Chorvátska, bývalej Jugoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka za rok 2009. tejto súvislosti by som chcela pripomenúť koordinátorom, že náš výbor by chcel prispieť k uzneseniu výboru AFET o rozširovaní v súvislosti s týmito správami o dosiahnutom pokroku. Ako to bude vyzerať konkrétne? My sme rozhodli, že náš výbor predloží pozmeňovacie návrhy a potom sa pokúsime skoordinovať tieto pozmeňovacie návrhy, zapracovať ich do uznesenia a odozdáme to výboru AFET. Ak sa toto uznesenie schváli dnes zo strany výboru, tak ho teda pošleme AFETu a budeme tu úzko spolupracovať s našimi členmi, ktorí sú členmi výboru AFET. Máme tu návrh uznesenia, máme tam 7 rozličných odsekov. Ide tu o dva, dva odseky sa týkajú Chorvátska, kde sa zameriavame na to, aké dôležité je, aby ženy mali prístup na trh práce aby nedochádzalo k diskriminácii žien na trhu práce. Ďalej vítame to, že sa zvýšilo všeobecné povedomie ohľadne násilia na ženách. Toto viedlo k tomu, že v súčasnosti sa hlási viacej prípadov násilia voči ženám, ale samozrejme sme si vedomé toho, že je dôležité vyvinúť intenzívnejšie úsilie, aby sme pomohli obetiam tohoto násilia. Čo sa týka Republiky Macedónsko, tu sa zameriavame na to a chceme zúrazniť, že vítame to, že v súčasnosti už majú legislatívu, ktorá sa týka rovnosti šanci. Ďalej sme zaznamenali, že násilie voči ženám je naďalej veľký problém. Zdôrazňujeme, že legislatíva pokrýva aj prípady znásilnení, ale je nutné zvýšiť ochranu žien. Čo sa týka Turecka, tak sme toho názoru, že je dobré že majú legislatívu, ktorá sa týka násilia, ktoré súvisí s tzv. cťou. Potom sme radi, že legislatíva rieši aj dohodnuté svadby, ale vidíme určité problémy pri implementácii tejto legislatívy. Na záver sa zamerávame na to, že ženy na trhu práce Turecku sú zastúpené skutočne veľmi slabo. Turecko je, patrí medzi najhoršie štáty v tejto štatistike, čo sa týka OECD. A dôležité je zlepšiť prístup žien k trhu práce a zlepšiť ich hospodárske práva, ekonomické práva. Toto bolo skratke k našim pozmeňovacím návrhom, ktoré sme predložili. A otváram diskusiu ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pani Cornelisen, nech sa páči. Thank you, chair. Uh... Ďakujem, pani predsedníčka. Teším sa, že sme predložili pozmaňovacie návrhy, teda že ich predložíme v AFETE k otázkam nášho záujmu, Samozrejme, že je tu veľa tém, ktorými sa zaoberá viacero výborov Európskeho parlamentu. No a tieto otázky e, často majú určitý rodový aspekt. A my nemôžeme prísť so stanoviskom k úplne všetkému, ale môžeme poukázať na to, že v nejakej téme je rodový aspekt a to môžeme urobiť prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Členovia výboru FAM pôsobia aj v iných výboroch – a myslím si, že sme nástrojom mainstreamingu naozaj vynikajúcim. Takže cieľom týchto pozmeňovacích návrhov je pozmeniť text AFETu, ide o správy o pokroku kandidátskych krajín a ja ako koordinátorka a členka AFETu eh, som sa účastnila prípravy textu AFETu, tak dúfam, že tieto návrhy, na ktorých som tiež spolupracovala, budú podporené vo výbore FAM a že poprvýkrát využijeme túto formu mainstreamingu v iných výboroch a že eh, toto sa stane dobrým osvedčeným postupom aj do budúcna. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cornelisen. Zdieľam váš názor, že tento spôsob, ako pracujeme, skutočne veľmi pozitívny na našom výbore. Takýmto spôsobom zvyšujeme naše možnosti, ako môžeme prezentovať eh, naše otázky v iných výboroch. Už nikto iný nežiadal po slovo, po slovo? Tak nie. Dobre, môžeme rovno pristúpiť k hlasovaniu. Chcela by som navrhnúť, aby sme hlasi, hlasovali en bloc o všetkých siedmých odsekoch. Môžeme takto postupovať? Dobre, keďže je tu súhlas, tak budeme hlasovať. Poprosím potom, aby ste zvihli ruku, keď budeme hlasovať. Ten, kto je za, za naše uznesenie, poprosím, aby zdvihol ruku. Kto je proti? Zdržali sa? Takže sme schválili tieto pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne za váš súhlas. Nesta punkt po dagordningen er hur Teraz ďalší pod nášho programu. Predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a boj proti nemu a ochrana detí. Tu sa vychádza z toho, že keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, tak e, otázky, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi, sa presunú e, z postupu konzultácie do postupu spolurozhodovania, čo znamená, že parlament e, bude zohrávať podstatne dôležitejšiu úlohu pri tejto práci. Preto, keď Lisabonská zmluva teda vstúpi do platnosti, a máme tu návrhy komisie, tak tieto budú nahradené inými návrhmi, kde gestorským výborom je výbor LIBE. Náš výbor potom k tomu vypracuje stanovisko. Shodli sme sa spolu s pravodajcami na výbore LIBE, ako dohodli, dohodli sa, dohodla sa so zástupcami výboru LIBE naša spravodajka pani Bauer, že ne, nevypracujeme stanovisko, ktoré sa bude týkať toho starého návrhu, lebo vieme, že príde nový návrh. To znamená, že budeme postupovať tak, že teraz počkáme na ten nový návrh, ktorý nám predloží komisia a budeme ho potom riešiť v rámci postupu spolurozhodovania. Okrem toho si myslíme, že je veľmi dôležité, aby parlament čo najskôr mohol vyjadriť svoje stanovisko, svoj náhľad na problematiku obchodovania s ľuďmi, aby sme boli aktívni už, tak povedať, zo fáze prípravy nového návrhu. Spravodajca na výbore Libe, ako aj naša spravodajkyňa, rozhodli o tom, že sa vypracuje ústna otázka a že to bude asi najlepší spôsob, ako riešiť aktuálnu situáciu. Preto musíme teraz rozhodnúť o dvoch ústnych otázkach komisii, ako aj rade. Dosiahla sa tu zhoda s výborom LIBE a potom sa vypracuje aj uznesenie. Dnes sa ale máme zaoberať a máme diskutovať dvomi ústnymi otázkami. Otváram e, diskusiu, respektíve dávam slovo pani Bauer a požiadam, aby nás informovala o odvedenej práci pri týchto dvoch ústnych otázkach. Nech sa páči, pani Bauer, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj za to, ako ste opísali momentálnu situáciu. Táto téma spadá do osobitného postupu, ktorý nebol doposiaľ bežným postupom a z toho vyplýva viacero problémov. Boli tu dve možnosti. Návrh rámcového rozhodnutia prišiel do parlamentu na čas, takže sme mali možnosť rozhodnúť sa, akceptovať konzultačný postup a rada mohla v takom prípade prijať tento, toto rámcové rozhodnutie v najbližších dňoch ale vedeli sme, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti a preto výbor LIBE ako aj Európsky parlament boli toho názoru, že by sme mali uplatniť postup spolurozhodovania Takže Rade a komisie predložíme správu o tom, aký obsah by mal, malo mať toto rámcové rozhodnutie, teda o tom, čo je dôležité pre nás. A preto sme spoločne s Libe zvolili tento postup. S Libe spolupracujeme v rámci systému posilnenej spolupráce, toto veľmi dobre viete. Spolupráca s pani Heck bola, no, bola výborná. A mám pocit, že v tomto postupe je dôležitá nasledujúca vec. Dnes popoludní sa bude hlasovať v Líbe o tomto texte. Bude ten text akceptovaný, to však ale neplatí pre náš výbor. Tento postup je nový, takže ešte nefunguje úplne plynule. Tie otázky sú tam spracované naozaj riadne, ale zelení majú určité obavy, nielen z toho dôvodu, že ten postup je nový, ale aj preto, že ten celý, tá celá práca sa im úplne nepozdávala. Máme k dispozícii relatívne málo času, preto sme zapojili aj tieňových spravodajcov v oboch výboroch. Je to tiež relatívne nová vec, ale takýmto spôsobom sa nám celý ten postup podarilo urýchliť. Takže ešte raz opakujem, zelení majú určité pochybnosti, ale pevne verím, že tieto vychádzajú iba z určitých nedorozumení. Sú tu určité obavy, či by sme mali ísť cestou otázky, dodatočné otázky, doplňujúce otázky. A my si myslíme, že by sme mali ísť touto cestou, pretože z našich analýz a nielen z našich, ale aj z iných zdrojov, zdroje ILO, zdroje z USA. Z týchto všetkých zdrojov vyplýva, že tento fenomén, fenomén dopytu, že toto všetko poukazuje na otázku dopytu. Takže ešte raz opakujem, že sme zapojili do tejto činnosti všetkých tieňových správodajcov, všetci boli za a preto by som chcela poprosiť náš výbor, aby sme podporili tento text. Neskôr sa dostaneme k textu uznesenia ako takému. Tento je trošku dlhší a trošku problematickejší, ale pevne verím, že sa nám podarí dohodnúť na znení ktoré tu odprezentujeme a s ktorým budú súhlasiť všetci spravodajcovia, aj tieňoví spravodajcovia. No a potom teda o ňom rozhodne výbor. Dovolte mi poďakovať sa Karolín zo sekretariátu, pretože nám bola veľmi nápomocná. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne pani Bauer za tieto jasné slova. A vieme, že tu máme nový taký špecifický spôsob práce a myslím si, že môžem mať veľmi dobrý pocit z toho, že tieňoví správodajcovia z obýtoch výborov boli skutočne včas zapojení do celej práce. Otváram diskusiu, ak niekto by sa chcel vyjadriť, nech sa páči. Ak nie, tak môžeme schváliť obidve ústne otázky. Myslím si, že výbor súhlasí s týmito ústnymi otázkami. Výborne. We have Jag föreslår att vi kan rösta om båda muntliga frågorna. Chceli by ste hlasovať o obidvoch uh, ústnych otázkach naraz? Kto by bol za obidve ústne otázky, poprosím, aby zdvihol ruku. Takže kto súhlasí s obidvomi ústnymi otázkami? Kto je proti? Zdržil sa? Myslím si, že sme schválili tieto ústne otázky a gratulujem pani Bauer, ktorá skutočne odviedla veľa práce spolu s tenými spravodajcami. Výborne, dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu a to je e, bod, ktorý sa týka zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dočiacich pracovníčok. Chcela by som iba pripomenúť našim členom, že to je správa, ktorú sme mali v minulosti. Tá sa potom vrátila z pléna 6. mája 2009. Náš výbor potom 16. júna na koordinátoroch rozhodol, že budeme pokračovať v práci na tejto správe a požiadali sme pani Estrelu, aby prevzala zodpovednosť za správu. 4. novembra na výbore sme mali určitú diskusiu spolu so štátnym tajomníkom a s riaditeľom oddelenia pre zamestnanosť. To boli zastupcovia švedského predsedníctva. Vtedy nám rada nemohla oznámiť žiadne závery, lebo prebiehalo ešte iba prvé čítanie o tejto téme. Dnes ale máme možnosť diskutovať o správe pani Estrela a dávam slovo pani Estrela. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne, drahí kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať e, za zmenu dnešného programu, vďaka čomu e, sa táto e, rozpráva môže uskutočniť skôr, tak aby som mohla odcestovať do Lisabonu a zúčastniť sa slavnostnej oslavy vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. Chcem skutočne srdečne poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli svojimi návrhmi a kritickou lektúrou e, k tomuto návrhu, ktorý teraz e, predkladám k správe. V posledných mesiacoch som zorganizovala viacero schôdzi s rozličnými partnermi, tieňovými spravodajcami na prvom mieste samozrejme, ale takisto aj so zástupcami rady, komisie, e, ekonomického a, ekonomickej a sociálnej rady, odborárov, a ako aj s organizáciami zameranými na ochranu práv žien. To znamená, že som sa snažila vypočuť všetky stránky, ktoré sa podielali na revízii tejto smernice a pokúsila som sa od všetkých získať e, názor a stanovisko. Zo všetkých skupín, okrem EPP, som dostala odpovede, ktoré som zapracovala do tejto verzie správy, ktorú dnes predkladám a o ktorej budeme dnes diskutovať. E, mám e, v záujme e, dosiahnuť čo najširší konsenzus, ktorý by zodpovedal očakávaniam žien, rodín, záujmom detí a potrebám spoločnosti. Je jasné, že prežívame zložité obdobie. Vieme však, že príjmame legislatívu nie pre dnes ani na zajtrajšok, ale pre budúce desaťročia. Pripomínam, že táto smernica má už 17 rokov. To znamená, že legislatíva, ktorá bude pozmenená, e, a teda táto nová legislatíva bude tiež trvať nevieme koľko, ale minimálne jedno desaťročie, možno dlhšie. A preto musíme byť ambiciózni, nemôžeme myslieť na e, súčasnosť, ale musíme mať na zreteli aj budúcnosť. Najdôležitejšie návrhy tejto správy e, poznáte aj keď ich je 73. Tie najdôležitejšie sa týkajú rozširovania a predĺženia materskej dovolenky. To znamená od, zo 14 a ja navrhujem na 20 týždňov. Ale v súvislosti s tým by som chcela povedať, že potom, ako som si vypočula viacerých kolegov, e, takisto zástupcov viacerých štruktúr, o ktorých som sa už zmienila, že z mojej strany je otvorenosť, že v prípade, že toto nebude majoritná vôľa, zredukovať materskú dovolenku, e, ktorú teda e, poberá žena a potom tá druhá časť by mohla byť zdieľaná s manželom. To znamená, alebo s partnerom, niektorí kolegovia navrhovali, že aby sme e, garantovali 18 týždňov materskej dovolenky a tie zvyšné dve týždne e, by mohol potom poberať partner. Boli také návrhy, aby bolo iba 16 týždňov materskej dovolenky, ale môžu ísť až do 20, ak minimálne 2 týždne z tejto doby by využil partner. Teda aplikujúc v tejto smernici to, čo je už praxou v niektorých členských štátoch menovite vo Španielsku, Portugalsku, Švédsku, kde existuje táto možnosť zdieľať alebo rozdeliť si materskú dovolenku a tam pár môže vlastne e, sa rozhodnúť, kto zostane kedy s dieťaťom. Je tam väčšia flexibilita a väčšia sloboda na to, aby spoločne našli to najlepšie riešenie, ktoré im vyhovuje. Je isté, že cieľom je presadiť aj dielanie rodinnej zodpovednosti medzi mužmi a ženami, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili v oblasti harmonizácie súkromného a profesionálneho života, e, tak u mužov, ako aj u žien. Celkom nedávno som sa dozvedela, ale ešte o jednej štúdii, ale nemala som čas ešte si ju prečítať celkom. Vypracoval ju in, Švedský inštitút pre priemysel a hospodárstvo a tam sa práve pojednáva o, o tom, že prečo je e, tak málo žien, ktoré závisia vlastne od štátu. V tejto štúdii sa upozorňuje na skutočnosť, že Čím dlhšia je materská dovolenka, menej možností majú ženy dosiahnuť top vrchol kariéry. To znamená, že záver je taký, že e, materstvo sa stáva prekážkou v budovaní kariéry ženy. Je jasné, že to nie je iba otázka materskej dovolenky, ktorú treba brať do úvahy pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami, ale rovnako je potrebné e, budovať aj sociálne infraštruktúry ako jasle a materské škôlky, aby mali ženy to, toto právo, a nie len právo, ale aby ho mohli aj konkretizovať právo na profesionálnu realizáciu bez pocitu viny. To znamená, že nie je priateľné, aby si ženy museli vyberať, že či budú matkami alebo budú sa venovať e, svojmu povolaniu. Musia mať všetky podmienky na to, aby zharmonizovali tieto dva aspekty svojho života, lebo obidva sú dôležité. Ďalší aspekt je veľmi dôležitý a síce ide tu o e, vyplácanie celej výšky plnej výšky platu počas prvých šiestich týždňov, týždňov po pôrode, pretože toto obdobie je považované za nevyhnutné na fyzické zotavenie sa ženy. Pokiaľ ide o ostatné týždne, takisto treba zjať a zamyslieť sa nad možnosťou princípu vyplaty plnej výšky platu. Samozrejme, že existujú situácie, kde to nie je možné, ale tam potom by malo byť zabezpeč- mala byť zabezpečená výplata 80 až 60 platu. Prečo? Pretože rodiny nemôžu byť finančne penalizované za skutočnosť, že sa rozhodnú mať deti. A toto je teda v zmysle sociálnej spravodlivosti a takisto to ide v ústrety európskej politike podpory pôrodnosti. Ďalšie návrhy, ktoré sú nemenej dôležité, je ako napríklad dodatočná materská dovolenka v špecifických situáciách, kde je potrebný dlhší čas na zotavenie ženy a takisto začlenenie e, domácich pracovník, ktoré neboli chránené, ktoré nemali žiadne práva v tejto oblasti, rovnako ako zákaz prepúšťania žien e, od začiatku tehotenstva do obdobia 12 mesiacov po ukončení materskej dovolenky. E, takisto, aby žena nemala povinnosť e, pracovať v noci alebo v, pracovať v nadčasoch a takisto zabezpečenie rovnakých práv ochrany materstva aj v prípadoch adopcie detí, to znamená, že treba aplikovať tieto normy aj na prípady adopcie dieťaťa, rovnako ako chcem navrhnúť preventívny prístup e, vyhodnotenia rizik na pracovisku tak, aby sa garantovala ochrana reprodukčného zdravia žien. Okrem toho, právo na, na to, aby žena mala každý deň čas a teda priestor na kojenie detí v súlade s návrhmi e, Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá odporúča, že by sa malo podporovať kojenie detí. No a celkom na záver chcem pripomenúť, že táto smernica a tento návrh revízie smernice rozširuje svoju právnu bázu, kombinujúc článok 137, pokiaľ ide o otázky zdravia, s článkom 141, ktorý sa týka otázok rovnosti. To znamená, že táto smernica má širší dosah v tomto návrhu revízie a to nám umožní zaviesť návrhy, pozmenujúce návrhy, ktoré uľahčia zmierenie profesionálneho, rodinného a súkromného života. No a v mojom, mám v úmysle valorizovať novú paradigmu pracujúceho otca a matky. Myslím, že je potrebné bojovať proti stereotypu, ktorý e, skôr zasvedcuje ženu, skôr e, plodeniu detí a výchove detí ako produkcii. Aj na ženu treba pozerať ako na pracovníčku, na e, prvok, ktorý na pracovnom trhu má mať rovnaké práva ako muž a takisto má právo istej priorizácie v oblasti svojho profesionálneho rastu. No a na záver chcem požiadať všetkých kolegov a kolegyne, aby sme sa teraz spoločne pokúsili nájsť tie najlepšie riešenia, aby sme naozaj zodpovedali a splnili očakávania rodín, potreby detí i spoločnosti a treba mať vždy na zreteli, že nie len táto smernica, že táto smernica tu nie len na to, aby chránila eh, tehotné ženy, eh, kojace ženy, eh, aby sa zaoberala len zdravotnými otázkami, ale že je to aj ten ďalší aspekt presadzovania rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Estrela za tento úvod. Máme tu zoznam rečníkov a na prvom mieste je pani Luling, potom pani Lukas, nech sa páči, slovo pani Luling. Euh, euh, euh, e, ja si myslím, že naj, najskôr by bolo lepšie, keby hovorila naša tieňová spravodajkyňa pani Záborská. Nech sa páči, pani Záborská. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, priznám sa, že som si nemyslela, že budeme tak skoro e, rokovať o tejto správe. A veľmi ľutujem, ale nemôžem konštatovať, že by naša spravodajkyňa bola predložila nový návrh správy. Keď som urobila komparatívnu tabuľku nového návrhu a správy, ktorá bola odmietnutá na plenárnom zasadnutí, môžem konštatovať že existujú dva takmer identické texty. zmeny sú také malé že v mene politickej skupiny epp eh, musím povedať že eh, pani spravodajkyňa nepokročila veľmi v texte správy. ľutujem že e, pani Estrela neakceptovala pripomienky, ktoré <clears throat> moja politická skupina opakovane e, v diskusiách, ktoré sme mali, e, namietala. V správe stále miešame tri druhy dovolenky súvisiace s tehotenstvom, a to materskú, otcovskú a rodičovskú, čo podľa môjho názoru vytvára chaos a pritom e, správa, ktorú prerokovávame, aj keď e, je potrebné zohľadniť aspekt rovnosti medzi mužmi a ženami, tak ako hovorí pani Estrela, napriek tomu sa táto správa týka hlavne materskej dovolenky súvisiacej a ochrany matiek súvisiacej s tehotenstvom, pôrodom a kojením. E, sociálni partneri dosiahli zhodu v eh, oblasti rodičovskej dovolenky. Európska komisia pripravuje na túto tému direktívu. Momentálne prebiehajú rokovania sociálnych partnerov o tzv. family leave, eh, čiže rodinnej dovolenke. Takisto predpokladám, že k tomu bude eh, vypracovaná Európskou komisiou správa. A Pani e, spravodajkyňa tu hovorila, že pri príprave tejto správy rokovala s Európskou radou, rokovala s komisiou, rokovala s rôznymi organizáciami. Môžem povedať, že aj naša politická skupina rokovala s radou, rokovala s komisiou, aj s rôznymi zástupcami e, či už e, ženských alebo prorodinných organizácií. A dospeli sme k záveru že by bolo dobré keby sme v tejto správe nemiešali tieto tri druhy e, dovolenky. epp e navrhuje takisto ako pani spravodajkyňa aby sme pripravili dokument ktorý bude moderný ktorý, pomôže ženám ktorý položí e, teda otázku materstva na modernejší základ, bude to pre ďalšie desaťročia, ale ja si nemyslím, že ten predložený dokument splňa tieto kritériá a preto by som chcela navrhnúť, aby e, náš výbor rokoval o tejto správe vtedy, keď budú známe texty všetkých troch direktív, to znamená direktívy o materskej dovolenke súvisiacej s tehotenstvom, pôrodom a kojením, o rodičovskej dovolenke a o otcovskej dovolenke. E, ja si myslím, že len vtedy môžeme nájsť konsenzus a ja by som skutočne nebola rada, a hovorím v mene politickej skupiny, keby sme sa ocitli v situácii, že plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu znovu odmietne túto správu. Ďakujem veľmi pekne. Tak, fru Ďakujem pekne, pani Záborská. Ako ďalšia na našom zozname je pani Lukas a potom by som vystúpila ja a po mne vystúpi pani Bosku. A teraz má slovo pani Lukas, nech sa páči. Thank you very much, uh, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že EPP tu nie je v menšine a dovolte mi, aby som podporila ako správu pani Estrely, ale aj to, ako konzultovala s ostatnými. Myslím si, že jej úlohou v parlamente je nájsť, kde je tá väčšina a ja si myslím, že tá väčšina podporuje progresívnejšiu správu po tej línii, ako to ona navrhla. Tá správa potom má ísť do plena a mala by tam prejsť. Pokiaľ ide o rozšírenie právneho základu, pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti tejto smernice. Samozrejme, že parlament má na to právo a myslím si, že to aj musíme urobiť. EPP hovorila o modernizácii nášho prístupu k materskej dovolenke, k otcovskej dovolenka. Ja si myslím, že je potrebné to naozaj modernizovať, prispôsobiť aktuálnej situácii. A pani Estela k tomu pristupovala naozaj vynikajúco. Takže moja skupina v plnej miere podporuje dvojtyžňovú otcovskú dovolenku, platenú, povinnú. A to sa uvádza v tej správe. My vieme, že tá platenosť musí byť povinná, v opačnom prípade si ľudia nebudú môcť dovoliť zobrať takúto dovolenku. V tomto parlamente sa často hovorí o vysokých ideáloch, ako napríklad vyváženosť práce a osobného života, ale keď sa pozrieme na konkrétne príklady, keď môžeme naozaj niečo urobiť v praxi, tak skrátka zaostávame za našimi slovami. Ja si myslím, že sociálni partneri nás očakávajú, že prídeme s modernejším, progresívnejším prístupom a práve o tom táto správa je a podľa mňa to aj splňa. Ide o to, aby tu bola lepšia vyváženosť medzi pracovným životom a rodinným životom a nemôžeme iba o tom hovoriť, musíme prijať konkrétne právne kroky a to sa tu deje. Ja tiež vítam ustanovenia, pokiaľ ide o dojčenie a relatívne prednedávnom mňa vyhodili z orgánu, ktorého som bola zvolená, vyhodili ma odtiaľ pretože som dojčila v budove svoje dieťa a toto bolo podľa mňa strašné, strašná skúsenosť, nedôstojná a toto by som nikomu naozaj neprijala, takže naozaj vítam tie ústavy, ktoré sa týkajú dojčenia. Naša skupina by chcela zmenu, a to pani Estrela vie, pokiaľ ide o trvanie materskej dovolenky. Ona vo svojej správe uvádza, že 18 týždňov už v mnohých členských štátoch je daných a že e, je to teda vlastne zvýšenie zo 14 na 18, ktoré je teda veľmi umiernené a v e, niektorých krajinách sú tie ambície vyššie e, je dlhšia tá materská dovolenka, takže my požiadame v našom pozmeňovacom návrhu o 24 týždňov, ale chápeme, že tu musí byť flexibilita, pokiaľ ide o vyberanie tejto dovolenky, o to, kto si berie túto dovolenku, ale boli by sme keby to bolo takéto flexibilnejšie a progresívnejšie. A ešte na záver chcem povedať, že dúfam, že sa nám podarí e, spolupracovať s výborom EMPL. A bola by som rada, keby kolegovia z nášho výboru, ktorí pôsobia aj vo výbore pre zamestnanosť, tlačili na ostatných členov výboru EMPL, aby sme mali dobrú správu, dobré hlasovanie v plene, pretože to od nás očakávajú. Ďakujem pekne, pani Lukas. A teraz by som sa ja chcela vyjadriť s pár komentármi, prípadne položiť pár otázok. Chcela by som začať tým, že v texte sa uvádza povinná dovolenka a tu sa chcem spýtať, či namiesto toho, že by sme tam napísali, že povinná Myslím si, že by to skôr malo byť, skôr malo byť právo. Podľa mňa to slovo právo bolo lepšie ako povinná. Lebo podľa mňa je to právo, ktoré malo platiť bez hľadu na to, či ide o matku alebo dieťa, ktorý sa stará o matku alebo otca, ktorý sa stará o dieťa. Takže podľa mňa by to mala byť takáto možnosť, takto právo na využitie tejto dovolenky a to slovo povinná asi nebude to správne slovo. Podľa mňa dovolenka má byť právo a podľa môjho názoru to má byť e, zohľadnené aj z rodového hľadiska, aby to bola rovná šanci. Takže je to právo na dovolenku a nie nič nutné. E, dôležité, aby človek mal možnosť výberu. Ja chápem, čo stojí za tým slovom povinná, že je tá myšlienka, e, že ste mysleli istú ochranu ale podľa môjho názoru je dôležité, aby sme mali možnosť využiť právo vtedy, keď človek cíti potrebu takéto dovolenky. Ďalej to, čo by ma zaujímalo a čo by som, o čom by som chcela diskutovať, to je text, ktorý sa týka povinnej 6-týždňovej materskej dovolenky. Takže v tomto textu, texte, ak tam necháme slovo povinný, povinný, tak e, sa to týka vlastne iba matiek, ktoré môžu si vybrať e, takúto dovolenku počas prvých šiestich týždňov. Podľa môjho názoru na našom výbere sledujeme e, rovnosť pohlaví, toto je pre nás veľmi dôležité a toto by sa mal niesť aj v tejto téme. Podľa mňa toto bude veľmi dôležitý signál pre rovnosť šanci, rovnosť pohlaví, aby tak matky, ako aj otcovia mohli prevziať zodpovednosť, aby tam nebolo napísané, že je to povinná materská dovolenka, ale malo by to byť opätovne právo pre matku alebo pre otca, aby teda mohli sa rozhodnúť, kto využije túto dovolenku. Máme k dispozícii také štúdie, ktoré poukazujú na to, že v štátoch, kde je možnosť mať otcovskú dovolenku, sa ukázalo, že to ovplyvňuje e, rovnosť pohlaví a to aj do budúcnosti. My tu diskutujeme a vieme, aké je dôležité, aby tak ženy, ako aj muži mali možnosť e, byť zapojení do pracovného života, viesť rodinný život, mať aj spoločenský život. A vieme, že v súčasnosti sú veľké problémy, ktoré zažívajú ženy v pracovnom živote a je to síce to, že nie sú veľkú mieru zodpovednosti za tzv. neplatenú prácu, čo je starostlivosť v domácno, o domácnosť. Sú tu viaceré štúdie, ktoré poukázali možnosť, že je vhodné, aby e, otcovia boli e, v začiatkoch doma, aby si uvedomili svoju zodpovednosť a toto vedie k tomu, že potom aj v budúcnosti preverajú veľkú časť zodpovednosti za tzv. neplatenú prácu a že sú viac zapojení do, do, do týchto činností a viac sa starajú aj o dieťa a viac sa starajú aj o ten rodinný život. Toto je určite obohacujúce a je to nevyhnutné nielen pre dieťa, ale pre e, obidve pohľavia, tak pre matky, ako aj otcov. Myslím si, že je to obohatením nášho života, aby obidvaja mohli mať tak spoločenský, ako aj pracovný život a aby tu existovalo právo na dobrý eh, rodinný život. Potom je tu ešte iný pohľadné hľadisko, ktoré sa týka dojčenia. Ja zdieľam názor pani Lukas v tom zmysle, že tie ženy, ktoré sa rozhodnú dojčiť, je to ich rozhodnutie, oni sa rozhodnú, ako dlho chcú dojčiť svoje dieťa a toto je veľmi dôležité pre matky, aby mali túto možnosť. V texte sú odvolávky na e, VHO, ktorá v roku 2007 uviedla, že dojčenie je najlepší spôsob výživy pre dieťa, ktoré je mladšie ako 6 mesiacov. Ja samozrejme chápem, že môžu tu byť rozdielne názory, ale asi zhodneme sa na tom, že dojčenie je dôležité. Chcela by som iba pripomenúť, že odporúčanie VHO znamenalo veľmi veľa. V tom zmysle, že sme viedli rozsiahlu diskusiu, ktorá sa týkala toho, že v mnohých rozvojových krajinách toto viedlo k, ku komercionalizácii, kde niektoré matky predávali svoje materské mlieko, čo viedlo k problémom v rozvojových štátoch. Potom dôležité sú aj tie nahrážky, nahrážky materského mlieka. To znamená, že niekedy deti nemali zabezpečenú potrebnú výživu. Takže toto bola dôležitá diskusia na úrovni VHO. A musíme to myslieť aj na deti v rozvojových štátoch, v rozvojových krajinách. V tuto texte, ako sa spomína dojčenie, myslím si, že určitým spôsobom zdôrazňujeme alebo ako keby sme obviňovali ženy, ktoré z rozličných, rozličných dôvodov napríklad nemôžu dojčiť. Samozrejme, dojčenie je dôležité. Dôležitá je tá možnosť, ak teda tie matky chcú a môžu dojčiť, ale myslím si, že nemôžeme rozhodnúť na úrovni Európskej únie, že je nevyhnutné dojčiť do veku 6 mesiacov. Toto sme mali prenechať matkám, a ako som vravela, sú matky, ktoré nemôžu 6 mesiacov dojčiť a bola by som nerada, keby v návrhu smernice to bolo uvedené tak, že by tam bol možný výklad, ktorý by hovoril, že sú také deti, ktoré môžu mať z nejakých dôvodov horšie predpoklady ako iné. Všetky deti majú mať takéto možnosti, ale nemali by sme tam uvádzať niečo ako, že tie deti, niektoré deti majú horšie predpoklady pre ich zdravie. Toto boli moje aspekty, ktoré som chcela predniesť, moje pohľady. Pevne dúfam, že môžeme ďalej diskutovať a že sa nám podarí vyriešiť to slovo povinný a že to môžeme zmeniť na právo. Mám ďalej, na zoznam rečníku je pani Boskúr a potom dostane slovo pani Luling. Nech sa páči pani Boskúr. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil beginnen met... Uh... Ďakujem ešte celkom na začiatok chcem pripomenúť, že správa nebola v pléne odmietnutá, bola odložená, vo výbore bola prijatá a my musíme teraz hlasovať. Takže ja chcem pani Estrele zablahoželať za to, že si vypočula všetky strany, to bolo dodatočné úsilie a snažila sa zobjektizovať tento dokument. Myslím si, že tento dokument je lepší a snaží sa z, brať do úvahy aj záujmy rodinami. my musíme trvať na tom, že vlastne by sme mali brať e, do úvahy to zmierenie rodinného a E, profesionálneho života aj partnera, teda nie len ženy a treba pristupovať k preskúmaniu tejto situácie z hľadiska obidvoch partnerov a nie iba zo strany matky. Svet existuje a vo svete sú matky aj otcovia. Taká je realita v celom svete. A ešte sa chcem vrátiť k otá- povinnej otázke otcovskej dovolenky. To je vylepšenie. A toto dáva ľuďom istú slobodu. Je to právo a teda e, tam by som súhlasila s takýmto textom. Tam nemám žiadny iný názor. To sú aspekty, o ktorých som sa chcela zmieri, zmieniť pardon, a dúfam, že ju schválime, lebo táto správa ide v záujme mnohých ľudí, e, ktorí túto prácu sledujú, ktorí sledujú situáciu matiek, otcov, partnerov a dúfam, že budeme e, môcť túto smernicu prijať, lebo je to v ich záujme. Ďakujem pani Bosko a teraz dám slovo pani Lulink. Ďakujem pani predsednička. Ja by som možno pripravil, že tu máme návrh smernic na zlepšenie bezpečnosti a zdravia pracujúcich, ktoré porodili alebo koja v práci. To je tá prvá poznámka. Tu nejde o druhý návrh správy, ale o návrh správy, pretože stále to bude správa a nebude to druhá správa, pretože to nebolo vrátené na komisiu. Musím povedať, že pani Estrela má zvláštny talent e, naplniť správu takými úvahami, ktoré nemajú nič spoločné s témou a určite nemajú svoje miesto v legislatívnom texte. E, Netreba zabúdať, že, keby to, že toto nie je uznesenie a toto nie je ani shopping list. My musíme prijať aplikovateľný legislatívny text tak, aby bol priateľný vo všetkých členských štátoch. A to sa nedá s takýmito návrhmi. Ja mám pocit, že niekto robí pozmeňujúce návrhy z plezíru a nemá záujem na tom, aby tieto návrhy k niečomu viedli, lebo v podstate nevedú nie sú premyslené, neaplikovateľné, to je práca niekoho, kto nemá najmenšiu predstavu o právach pracujúcich a o kolektívnych zmluvách. To je skutočne e, práca, ktorá je plná opakovaní, na veľa miesta sa tam veľa opakuje, je plná protirečení. Aj ja si myslím, že treba povedať návrat do továrne a skoncentrujme sa na to, čo je naozaj cieľom návrhu smernice. Mám pocit, že keď si vás počúvam a predovšetkým vás, pani predsednička, že žijete v inom svete, pretože až do nového poriadku ženy otehotnejú pričinením mužov. A ak sa, až kým sa veci nezmenia, tak ženy rodia deti. A vy máte naozaj v hlave iba ochranu, e, otcovskú dovolenku, možnosť, všelijaký, všelijaké možnosti pre mužov a to vás zaujíma viac ako ochrana materstva. A to je veľmi nebezpečné najmä vaša téza, že netreba e, predpokladať povinnú dovolenku. My sme sa 20-30 rokov byli, ja som bola prvou. E, prvá moja správa, tá sa práve týkala ochrany materstva v roku 66. A my sme sa ne, nebili a nebojovali za to, aby sme sa museli zastaviť a aby sme, e, aby sme sa prestali zaoberať zdravím ženy a dieťaťa pred pôrodom a po pôrode. A vy to teda všetko miešate, počúvajte, vy si to musíte premyslieť, skutočne premyslieť, aké sú vaše skutočné ciele a aké nebezpečenstva e, sa skrývajú za vašimi návrhy, najmä v oblasti ochrany e, žien a detí. Musím vám povedať, že pre mňa je tento text nepriateľný, neop- neaplikovateľný, aby som povedala späť do fabriky, pretože ak väčšina v tomto výbore, pretože povedali mi, že sme v menšine, ale ak väčšina vo výbore chce prijať niečo takéto, tak vám želám veľa šťastia do zmierovacieho e, konania, ak sa tam dostanete a predovšetkým urobím všetko preto, aby sme sa vyhli takémuto návrhu a aby takýto návrh bol predložený Rade a komisie, pretože komi- tento výbor sa zosmiešni. Už nás aj tak príliš neberú vážne, ale toto bude koniec e, e, vážneho brania nášho výboru zo strany komisie a rady. Prečo sa nesústredíme na ochranu materstva a potom sa treba pozrieť, pretože sociálni partnery práve rokujú o otcovskej dovolenke, sociálni partnery rokovali o rodičovskej dovolenke. Tieto texty sme mali, my sme prijali uznesenie a Máme teda lepšiu legislatívu ohľadne e, otcovskej dovolenky. A prečo vy chcete teraz tu urobiť takúto zmes, takúto omáčku, ktorá sa nedá aplikovať? A preto vám hovorím, návrat do fabriky, návrat k, k začiatku, sústreďme sa na podstatu, lebo ak chcete skutočne oneskoriť reformu, ktorú nám navrhli, tak e, budete pokračovať v takejto práci. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Klas a potom pani Garcia Pérez. Ako som teraz spomínala, pani Klas, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich könnte mich eigentlich... Ďakujem, pani predsednička. Pridám sa k tomu, čo povedala hlavne pani Záborská. Točíme sa tu v kruhu, o tých veciach opaku, opakovane hovoríme, ale nič sa nezlepšuje. Takže sa musíme pozrieť ešte raz na to zásadné, na to základné. My sme tu v tomto výbore teraz v novej formácii a ja apelujem aj na nové členky, nových členov tohto výboru, ktorí sú možno aj noví v Európskom parlamente, aby sa zamysleli nad tými základnými otázkami, na tom zásadnom, kde je teda konkrétna potreba zrovnoprávnenia. Astrid Lulling to povedala vynikajúco podľa mňa a ja zdieľam jej obavu, jej obavu, že ako ženy ehm, od niečoho upúšťame, upúšťame od niečoho, od čoho upustiť ani nemôžeme. Je to právo, ktoré máme iba my, ženy. My môžeme jediné darovať život dieťaťu, vynosiť dieťa. Toto nemôžeme nejako zdieľať alebo odovzdať. Táto smernica sa aj volá smernica na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. Tento názov bol zvolený na schvál a my to oslavujeme a to je zbytočné. Nemusíme to podľa mňa takto oslabovať tým, že do toho zakomponujeme aj mužov, lebo je to vec, ktorá zo svojej povahy je daná iba ženám. Takže preto chcem poprosiť o to, aby sme si ponechali toto právo ktoré vybojovali naše predchodkynie v tomto výbore. No a pozrime sa na to, ako zachováme to, čo bolo vybojované a ako to ešte viacej posilníme alebo rozšírime. Lebo sú tu aj iné veci, o ktorých sa diskutuje. Diskutuje sa napríklad o tom, či vôbec Európska únia má kompetencie v tejto oblasti. Zamyslíme sa aj nad tým, je správne, že tých odličných sociálnych systémoch EÚ. Čiže tá otázka znie, či to tak má zostať. A tu je ešte veľa otvorených otázok. V Luxembursku majú daňové príjmy, z ktorých eh, kryjú eh, tieto eh, otázky. U nás sa to celé robí cez zdravotné poistenie. A je to viac než 700 miliónov eur prípadajúcich na zamestnávateľov v Nemecku. To sú všetko veci, špecifika, ktoré je potrebné zohľadniť. My teraz robíme nejakú nadstavbu, pričom pri tých základoch ešte nemáme potrebnú legislatívu. Pričom to nestojí teda na pevných základoch. Takže ak chceme vychádzať z toho, čo už sme dosiahli, tak musíme postupovať veľmi, veľmi obozretne. Lisabonská zmluva dnes vstupuje do platnosti. Budeme radi, pretože aj my, Európsky parlament, budeme mať v tomto dôsledku viac právomoci. A tieto právomoci musíme využiť. Využiť e, zodpovedne, zodpovedne aj pokiaľ ide o ženy v Európskej únii. A v tomto zmysle apelujem na všetkých členov tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Klas. A teraz má slovo pani Garcia Pérez a potom pani Ovier. Nech sa páči, pani Garcia Pérez. Gracias, Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že e, je tu niečo, e, vlastne, čo je spoločné pre tento výbor a síce je zodpovednosť tohto výboru v okamihu, keď e, spustíme návrh tejto smernice. Nezdieľam to, že aby sa bralo do úvahy len e, zodpovednosť za postoj, keď všetko ostatné bude nezodpovedné. Ja si myslím, že máme potrebu e, byť schopné pochopiť, a rešpektovať aj protikladné postoje. Ja to môžem urobiť, ale nemôžem akceptovať, aby si niekto na- myslel, že môj postoj je nebezpečný a aby používal také prívlastky, aké sa tu použili. Myslím si, že sa musíme na tieto veci pozrieť z väčšej perspektívy a vedieť rešpektovať rozdiely, ktoré samozrejme existujú, ale treba sa naučiť rešpektovať ich. Samozrejme, že hovoríme o smernici o materstve, a všetci, ktorí sme členmi tohto výboru, musíme brániť materstvo. A keďže ja chcem brániť materstvo, tak chcem, aby ženy mali rovnaké podmienky ako ich partnery, aby mohli byť matkami a aby sa mohli zúčastňovať takisto rovnoprávne práce na pracovnom trhu. A preto začlenenie tohto aspektu odcovstva umožňuje, aby muži a ženy boli považovaní za rovnocenných aj na pracovnom trhu. V súčasnosti, keď mladá žena ide na pracovný pohovor, keď hľadá svoje zamestnanie, tak jedna z prvých otázok je, či je vydatá alebo slobodná. Spýtajú sa jej, či e, v krátkom čase má v úmysle stať sa matkou. Mladého muža v rovnakom veku sa pri pracovnom pohovore na takéto veci nepýtajú, pretože zamestnávateľ vie, že nebude mať tu nie je hrozba, že tento muž bude chýbať v práci e, z dôvodu materstva. Ak umožníme aj materskú do, otcovskú dovolenku v tomto zmysle, tak vyriešime dve otázky. Poprvé, podporíme zmierenie pracovného a rodinného života a otec s matkou e, vlastne budú zdieľať spoločne E, zodpovednosť za starostlivosť o dieťa od prvých dní. Toto zmierenie nie je exkluzívnou vecou žien, je to vec mužov a žien. Samozrejme, že ženy sú matky, ale matky potrebujú v týchto prvých dňoch e, života svojich detí e, potrebu zdieľať úlohy a starostlivosť s osobou, s ktorou sa rozhodli zdieľať spoločnú budúcnosť a založiť si rodinu a preto si myslím, že je dôležité, aby sme išli dopredu a aby sme umožnili prijatie tejto smernice a aby sme tam zapracovali aj otcovskú dovolenku. Ak to nechceme zaviesť ako e, povinné, tak môžeme povedať, že odmeňovaná otcovská dovolenka, platená otcovská dovolenka. V Španielsku už niekoľko rokov existovala možnosť, že by e, muž e, zdieľal časť materskej dovolenky. Žiadny muž to nerobil. Keď sa ocovská dovolenka platená pre mužov zavedie a zaviedla, tak v prvom roku, keď tento zákon vstúpil do platnosti, 80 e, mužov, ktorí boli otcami, využili e, túto ocovskú dovolenku. Takže myslím si, že tento údaj treba brať do úvahy. Pokiaľ ide o otázku kojenia, tak eh, myslím si, že sa musí na to pozrieť na to, že ak, ak chceme byť otvorení a keď chceme umožňovať zmeny, tak to musíme robiť. Môžeme debatovať, môžeme nastoliť otázky, eh, na ktorých sa zhodneme, napríklad otázka kojenia, tam môže existovať aj iná možnosť. Napríklad počas obdobia kojenia, že sa dá žene jedna hodina voľna denne na kojenie. A pre ženy, ktoré nekoja svoje deti, tak môžu akumulovať tieto hodiny na istý čas a využiť ho potom. V Španielsku to tiež existuje. Ako náhle sa e, uzákonila dvojmesačná otcovská dovolenka, žena môže mať hodinu e, voľna na kojenie denne, alebo to môže spojiť, akumulovať a môže, sa, môže to využiť niekedy inokedy. Tento čas my si môžeme tento návrh ešte prezrieť, ako to využiť. Už myslím, že nechcem nič iné doložiť. Chcem iba požiadať o trochu pochopenia. Ja ho mám voči postojom, ktoré sa rôznia. Hovorí sa o 24 týždňoch, o 28, o 20 o dvoch e, týždňoch otcovskej, o štyroch otcovskej môžeme sa dohodnúť, ale myslím si, že je dôležité aj pre zdravie matky, a to je dôležité tiež, aby človek, s ktorým sa rozhodla zdieľať spoločnú budúcnosť a založiť si rodinu, aby s ňou zdieľal v prvých dňoch života dieťaťa spoločnú zodpovednosť. Ďakujem. Tak, Ďakujem pekne, pani Garcia Pérez. A teraz pani Ovír, nech sa páči, máte slovo. Eh, <clears throat> tänan, proua eesistuja. Ďakujem. Prekvapilo ma to, čo povedali niektoré predrečničky. A pripomínam všetkým, že žijeme v 21. storočí. Samozrejme, že musíme zachovať, čo sme dosiahli, ale nesmieme zabúdať na to, že táto smernica už má za sebou mnoho rokov a ak ju chceme ďalej rozvinúť, ak ju chceme zlepšiť, tak e, musíme zohľadiť súčasnú situáciu, ale nielen súčasnú situáciu, ale aj perspektívu do budúcna, pretože naše rozhodnutia budú platiť nielen teraz, ale aj do budúcna. Našim cieľom je chrániť matky, chrániť materstvo. Už sme o tom hovorili aj v našej politickej skupine. Pokiaľ ide o tú myšlienku otcovskej rodiny, o dovolenky, nejde iba o možnosť dať otcovi možnosť stráviť e, čas s dieťaťom, ale je to tiež forma ochrany matky v čase, keď dieťa je malé. Možno by bolo dobré hovoriť o otcovskej dovolenke v určitom období, v určitom konkrétnom období. Možno by naozaj štát mal mať povinnosť zabezpečiť otcom platenú otcovskú dovolenku. Môžeme diskutovať o tom, či by tie dva týždne mali nastúpiť hneď po narodení dieťaťa, alebo či by to malo byť rozhodnutie rodiny, kedy otec bude na otcovskej dovolenke. Niekedy matky majú zdravotné problémy nie v priebehu prvých dvoch týždňov, ale až v nejakom neskoršom štádiu. Môžu to byť problémy s dojčením alebo iné zdravotné problémy a vtedy vlastne pomoc otca môže byť potrebná. Takže by sme mali hovoriť o práve otcov na otcovskú dovolenku a o povinnosti štátu platiť za takúto dovolenku. Ale ja osobne podporujem Eh, otcovskú dovolenku, pretože je podporou zdraviu matky. Tiež je to otázka rodovej rovnosti, otázka spravodlivosti. Prístup, v akom budeme ignorovať túto možnosť, situáciu zhoršuje, komplikuje. Neviem, či by bolo dobré, keby táto téma bola fragmentovaná na viacero smerníc. Podľa mňa by veci, ktoré sa týkajú jedného problému, mali byť prebraté v tom istom dokumente, v jednom a tom istom dokumente. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Ovír. A teraz dostane slovo spravodajkyňa vo výbore pre zamestnanosť pani Plum a potom pani Kosta, Thompson a pani Záborská. A teraz si vypočujeme názor spravodajkne o výbore pre zamestnanosť. Ďakujem pekne. Pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Ja som autorkou stanoviska vo výbore EMPL k tomuto návrhu smernice. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala pani Estrela za veľmi úzkú spoluprácu. Naše pracovné vzťahy k tejto správe boli naozaj vynikajúce. Dovolte mi tiež povedať, že dnes vstupuje do platnosti Lisabonská zmluva. Zároveň je to v mojej krajine národe, Národný deň, u nás v Rumunsku. Myslím, že máme štátny sviatok. A myslím si, že nie len rumunské ženy, ale všetky ženy v Európe si zaslúžia lepší život. Platí to hlavne pre nové členské štáty. Prešli sme 20 rokmi reforiem, niektoré boli naozaj bolestivé a myslím si, že teraz je naozaj na čase, aby došlo k skutočným reformám, aj pokiaľ ide o kvalitu života žien. Dúfam, že princíp rovnakého prístupu a rovnakých príležitostí pre, žieny, pre ženy a mužov, že tento princíp e, sa stane skutočnosťou. 1. decembra 2009 došlo k zvýšeniu Lisabonskou zmluvou právomoci Európskeho parlamentu. Práva žien a mužov v Európe by podľa mňa tiež mali byť posilnené. A práve preto podporujem správu, ktorú predložila pani Estrela. Podporujem jej prístup, Je to prístup, ktorý som aj ja uplatňovala v diskusiách vo výbore EMPL. Veľmi pozorne som si vypočula pripomienky kolegyň, ktoré tu dnes odzneli. Áno, samozrejme sú tu názorové rozdiely, sú tu odlišné vízie, ale ja si myslím, že poslanci, všetci poslanci, by mali byť trošku flexibilní že by mali pristúpiť ku kompromisom, pokiaľ ide o diskusie o kvalite života našich občanov. Tento mm, návrh smernice eh, je naozaj veľmi realistický. Všetci samozrejme môžeme prísť s vlastnými pozmeňovacími návrhmi. Výbor pre zamestnanosť samozrejme v prvej línii sa snaží zlepšiť bezpečnosť žien na pracovisku. A samozrejme, že sem patria aj tehotné ženy, dojčiace ženy a tak ďalej. V každom prípade náš výbor zaujíma aj rovnaký prístup k ženám a k mužom, rovnoprávnosť. Článok 141 je základom pre túto smernicu a myslím si, že vyplýva z tohto článku, že aj otcovská dovolenka má byť predmetom tejto smernice. Všetko závisí od našej politickej vôle. Aj naozaj na čase prísť so skutočným zlepšením, e, je naozaj na čase prísť s progresívnejšou správou. Vy ste hovorili o tej povinnej lehote, o či by to malo byť 6 týždňov po eh, narodení ženy, eh, po narodení dieťaťa. Chcem vám pripomenúť, že minulý týždeň parlament prijal uznesenie o podpore dohovorov ILO. A jeden z týchto dohovorov, je to 183, jeden z týchto dohovorov sa zaoberá materskou dovolenkou. A uvádza sa tam, že materská dovolenka musí byť vybratá počas šiestich týždňov po pôrode. My by sme tiež mohli podporiť tento koncept, tento princíp šiestich týždňov po narodení dieťaťa. A pokiaľ ide o materskú dovolenku, pokiaľ ide o príspevky, výbor EMPL si je zajedno v tom, že by tu mala byť platba v plnej výške počas celej materskej dovolenky. Samozrejme, že sú tu rôzne stanoviská, pokiaľ ide o dĺžku toho obdobia. Ja osobne podporujem 20 týždňové obdobie materskej dovolenky. Pokiaľ ide o tú otcovskú dovolenku, chceme, aby takáto dovolenka bola zavedená a myslím si, že by bolo dobré, keby sme ju mali zakomponovanú v tejto správe, tak aby tá správa bola progresívna a aby ochrana žien a rovnaký prístup k ženám a k mužom sa skutočne stali realitou. Aj z hľadiska trhu práce. Takže ak vnímame materskú dovolenku ako právo ženy a ak hovoríme o potrebe zrovnoprávnenia žien a mužov, v tom prípade si myslím, že otcovská dovolenka by tiež mala byť súčasťou tejto smernice. Platí to to viac, že dieťa má právo na náležitú starostlivosť. Takže ešte raz opakujem, plnej miere podporujem spravodajkyňu a dúfam, že táto správa bude skutočne progresívnou a dúfam, že Európsky parlament e, prispieje k zlepšeniu situácie. Dovolte mi, aby som vás poinformovala ešte o jednej veci, a to o tom, že toto stanovisko vo výbore pre zamestnanosť bude odhlasovaný 27. januára 2010. Ďakujem pekne, pani Plum. A teraz pani Kosta a potom pani Thompson. Pani Kosta, nech sa páči. Grazie, presidente. Ma io credo che noi dobbiamo partire da una consapevolezza. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že by sme mali vychádzať z jedného bodu Dôležité je zosúladenie pracovného života a rodinného života, rovnoprávnenie žien a mužov, ale je to taká trošku aj filozofická otázka. Kde je tá správna rovnováha? Ja si myslím, že by sme samozrejme mali zachovať to, čo je špecifické pre matky. Nemali by sme sa snažiť nejako úplne zrovnoprávniť matky a otcov, ale mali by sme eh, nájsť takú nejakú náležitú rovnováhu medzi materstvom a otcovstvom. Pokiaľ ide o túto správu, asi platí, že ten text by sa dal vylepšiť, keby sme tam pridali zo pár vecí. To je ale až druhotné. Prvotné je to, čo povedala pani Estrela, a to, že sa snažíme posilniť právny základ v porovnaní s návrhom komisie. Ja pevne verím, že španielské pacientstvo nám pomôže v našich snahách, v našich snahách zabezpečiť, že obsah smernice bude čo možno najširší že tam bude nielen materská dovolenka, ale aj tá otcovská, tá rodičovská. Vychádzame z dvoch dôležitých smerníc, ktoré boli prijaté a ktoré úplne zmenili legislatívu v členských štátoch. Sú to smernice z roku 92 a 96. A tieto dva prvky si musíme uvedomiť. Mať ich na pamäti. Toto je správny prístup s cieľom dosiahnuť pokrok. A ešte konkrétnejšie dve veci. Poprvé, otázka toho, či to má byť povinná dovolenka alebo dobrovoľná. Tu by sme mali byť veľmi obozretní. Z historických dôvodov. Otázka povinnosti a dobrovoľnosti sa objavila s cieľom chrániť určité základné práva. Chrániť zdravie matky, ktoré je mimoriadne krehké pred pôrodom aj po pôrode. Mali by sme chrániť zdravie dieťaťa, čiže chrániť matku, chrániť dieťa v situácii, kedy sú ohrozené, kedy napríklad matka je v ohrození na trhu práce, kedy by mohla byť napríklad prepustená a tak ďalej. A toto je ešte dôležitejšie teraz v časoch krízy. Takže musíme naozaj veľmi zvážiť tú povinnosť a dobrovoľnosť popri právach matky, ktoré je potrebné chrániť proti sociálnej zraniteľnosti, chrániť pred zneužívaním takomto zložitom období života. No a popri tomto práve matky by malo byť právo, nie povinnosť, ale právo otca na určité obdobie. V Taliansku 103 mesiace, v prípade tejto, tohto textu hovoríme o 20 mesiacoch, ale je potrebné zabezpečiť, aby otcovia mali právo na platenú dovolenku ak je to platené, tak sa otcovia rozhodnú zobrať takúto dovolenku. To je skúsenosť z Talianska. V opačnom prípade je väčšinou matka, ktorá ide na materskú dovolenku, pretože väčšinou zarába menej než otec. Takže by tu malo byť právo na platenú otcovskú dovolenku. Ja som len chcela povedať, e, aký je môj názor. Možno vy máte iný názor, ale toto je môj názor. Potom otázka adoptívnych rodičov dieťa, ktoré bolo adoptované, by malo byť chránené rovnako ako dieťa, ktoré sa narodilo svojim biologickým rodičom a žije s nimi. V duchu ochrany materstva a otcovstva. Ďalšia otázka, otázka subsidiarity. Tá podľa mňa bola v správe pani Estrela adekvátne zdôraznená. Ide o to, aby členské štáty urobili a B, takže je tu teda uznanie povinnosti členských štátov dodržať ustanovenia v niektorých bodoch možno smernica zaostáva za národnou legislatívou. Niektoré štáty sú už možno vpredu. A k tomu, čo povedala pani Luling, pani Luling by bola rada, keby tie jednotlivé prvky boli preberané osobitne, ale ja si myslím, že parlament má teraz naozaj príležitosť dosiahnuť pokrok. Zrejme komisiu a radu budeme musieť požiadať o to, aby uplatnili taký holistickejší, celosnejší prístup. Ochrana matky, vzdielaná zodpovednosť s otcom a táto rodičovská zodpovednosť. To predsa nemôžeme oddelovať. Vo väčšine členských štátov sa uplatňuje taký celosnejší prístup. A nepotrebujeme na to nejaký obrovský, robustný model. Takže je potrebné tie veci prepojiť, tak aby sme mali náležitý politický prístup k ochrane materstva, otcovstva a môže to byť prístup založený na rodine. Takže ja si myslím, že sa nám podarí nájsť spoločný základ a myslím si, že ak dosiahneme pokrok v tejto téme, tak to bude dobre nielen pre matky, ale aj pre otcov. Teraz máme 1.12., toto je dôležitý dátum. A dúfam, že sa nám podarí tú správu nezamietnúť, ale vylepšiť pozmeňovacími návrhmi, pretože ženy bez ohľadu na politickú príslušnosť od nás očakávajú takéto kroky. Posledná smernica pochádza z 96., takže musíme veci zaktualizovať. Ďakujem pekne teraz pani Thompson. Ďakujem pekne, dovolte mi poďakovať sa pani spravodajkyni za tú trpezlivosť, ktorú preukázala. To je podľa mňa veľmi pozitívne. A podľa mňa je dôležité, aby ste i naďalej eh, sa takto držali. Podľa mňa je to otázka princípu a je potrebné držať sa toho princípu a otcovia musia mať právo vziať si dovolenku. Včera sa hovorilo o rozdieloch v odmeňovaní, o rozdieloch medzi mužmi a ženami na trhu práce. Odmeňovanie mužov a žien na trhu práce sa líši a Kritická je situácia, kedy ženy majú deti, pretože ženy pracujú menej, e, majú horšie šance na trhu práce a tak ďalej. Takže keď chceme mať rovnosť mužov a žien na trhu práce, musíme mať rovnosť matky a otca v rodine. To sú veci veľmi úzko prepojené. A to je prvý krok. Ja keď e, hovorím s mladíkmi v politickej strane o rovnosti a o politikách rodovej rovnosti, tak oni často hovoria, áno, my sme za rovnosť žien, ale nechceme, aby mali monopol na ženy, e, pardon, na deti. Aj my chceme mať právo právo starať sa o deti. Toto mne hovoria mladí muži z mojej strany. A toto je podľa mňa oblasť, kde ženy a muži by mali mať rovnaké práva. Ten text vychádza zo spoločného najmenšieho menovateľa, pretože niektoré členské štáty už majú dvojtyžňovú mm, otcovskú dovolenku, či už hneď po narodení alebo neskôr. No a z dánskeho pohľadu z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď ja som prišla po porode domov, tak som bola rada, že môj manžel mi pomáhal počas týchto prvých dvoch týždňov. A ženy, ktoré už mali deti, tak všetky svorne tvrdia, že je veľmi dobré, keď prídu z kliniky, aby po tie prvé dva týždne boli doma e, otcovia, aby sa starali o už tie staršie deti. Takže je potrebné, aby e, muži tiež prezali svoj diel zodpovednosti, aby to nebola len matka, ktorá práve porodila. Takže pomoc otca je veľmi dôležitá. Myslím si, že asi polovica členských štátov už má dvojtyžňovú odcovskú dovolenku, takže podľa môjho názoru by sme na tomto mieste nemali príjmať úpravu, ktorá by to nejako oslabovala. My sme, by sme mali naopak zvýšiť tú látku. Napríklad v Španielsku 104 týždne. A pani Kosta už poukázala na to, že sú tu rôzne systémy v členských štátoch, ale toto je ponuka je to ponuka, vy nepôjdete do väzenia, keď si nevezmete tie dva týždne. Takže je to ponuka, vy ju môžete využiť alebo aj nie. A takto to funguje momentálne v členských štátoch. Tak, Thompson, Ďakujem pekne, pani Thompson. A teraz pán Šimanský, nech sa páči. Pani przewodnicząca, bardzo cię... Ďakujem, pani predsednička. Słucham jej z pewnym... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja považujem diskusiu veľmi zaujímavú. A musím povedať, že som trošku zaskočený, a pomaly som aj tak smutný. Podľa mňa by nebolo dobré, keby sme naše stanovisko, ktoré bolo väčšinou schválené, menili. Myslím si, že tá vec je tak dôležitá, že náš výbor predovšetkým by mal mať tú šancu dosiahnuť určitý kompromis. Boli tu kritické hlasy, ale ja ich nepovažujem za názor proti rodičovskej alebo otcovskej dovolenke. Je to skôr taký spor o to, akej forme to bude prebiehať a kedy sa budú uplatňovať. Potom aj dôležité je to, či využívanie týchto možností táto správa umožní lepšie alebo horšie. Lebo rozhodne nechceme zavádzať niečo zlé. Ja som to pochopil tak, že máme tak keby dve strany, ktoré si vzájomne nedoverujú. Sú to tí konzervatívnejší, ktorí si myslia, že je to určitá snaha meniť tradičný model a ničiť výchovu rodne, ale potom aj naopak druhá strana si myslí, že je to istý pokus blokovať niečo alebo niečo neuznávať. Ja osobne mám 5 detí a vždy opakujem, že vychádzať z mojich osobných skúseností je dôležité, aby otec pomáhal matke, jednoducho musí byť tam pre matku, musí pomáhať. Žiaj, žiaľ, ale ak bude na, budeme na tom pracovať aj 100 rokov, jednoducho muž nedokáže nahradiť ženu. Ja som deti krmil, kúpal, som chodil s nimi na prechádzku, hral som sa s nimi, ale samozrejme e, dojčiť nemôžem a to znamená, že nikdy nezabezpečím také veci, aké môže vykonať matka. Keď ja som s dieťaťom, samozrejme sa teší, ale keď e, matka vezme dieťa na ruky, je to niečo iné samozrejme. A myslím si, že nemali sme k tomu pristúpať s emóci- emóciami. Vážená pani predsedníčka, z hľadiska va- vašej krajiny pôvodu ako Švédska, samozrejme to vyzerá asi všetko trošku ináč, ale musím povedať, že ak by tu neboli tie povinné týždne materskej dovolenky, tak potom mohla nastať tá situácia, ako sme včera spomínali, že tie štáty, kde je zložitá situácia pre ženy, kde, nemo, kde sa ťažko dostanú na pracovný trh, e, sa situácia pre ženy zhorší. Takéto niečo by bolo nepripustné, ale žiaľ aj dochádza k tomu, ak by bola teda povinnosť e, využívať rojčovskú dovolenku, volenku, tak e, potom by e, zamestnávateľe častokrát využívali túto situáciu. To znamená, že je nutné si to tak pozrieť, sa nad tým zamyslieť. Potom tá žena nebude mať povinnosť, ale ani žiadnu záruku. Jednoducho vzdá sa takéto dovolenky. To znamená, že musíme byť realisti, musíme sa pozerať na pracovný trh e, v tých štátoch, ktoré pred pár rokmi pristúpili do Európskej únie. A ešte jeden bod. Myslím si, že Nesmieme sa to pozerať iba na zamestnávateľov, zamestnancov, ale musíme sa na to pozerať z hľadiska detí. A myslím si, a mnohé hovorí za to, a máme tu aj správu VHO, že ochrana je dôležitá aj pre deti, je to v ich záujme, na to musíme myslieť a tak musíme aj konať. Nesmieme byť vôbec naivní. Musíme zabezpečiť to, aby boli zabezpečené finančné prostriedky. Samozrejme, podniky majú isté záujmy a sú vždy v protiklade záujmami matiek, lebo ide tu určitú obeď. obeď. Súvisí to s časom, s, s financiami a jednoducho musia sa vzdať určitých vecí. A my ako výbor by sme mali bojovať za to a mali by sme skutočne veľmi tvrdo ísť po týchto veciach. Samozrejme je dôležité vynaložiť finančné prostriedky, na novo zorganizovať pracovný život. A to sú skôr úlohy štátov. Musia mať také sociálne systémy, aby toto podporovali. Ja sa nepripájam k slovám e, všeobecnej kritiky, ale myslím si, že musíme sa, si dobre zamysli- musíme sa dobre zamyslieť nad tým, či by sme nemali diskutovať o tom celom ako v základe. Lebo e, dôležité je nielen myslieť na E, potreby matiek a dojčiacich, ale vlastne aké to má celé dopady. Musíme si uvedomiť aj tieto dopady, nesmieme tu e, vytvoriť určitý chaos, aby sme nedosiahli presný opak, e, ako sme si želali. Ja si kladiem otázku, či by sme mali ísť takýmto, tak, cestou takéhoto riešenia, či by sme si mali zobrať trošku čas a sa nad tým zamýšľať. Podľa mňa myšlienka otcovskej dovolenky vôbec e, nie je nič zlé. Ak by to bola nejaká smernica, áno, bola by to určitá zároka. Preto by sme sa mohli nad tým zamyslieť. Preto položme si otázku, čo je dôležité a čo by sme mohli spraviť. Ďakujem pekne. E, za diskusiu. Žiaľ, pani Estrela o 11. bude musieť odísť, takže už nemáme veľa času. Ja tiež by som sa chcela ešte vyjadriť, ale som si povedala, že vyčerknem sa zoznamu, lebo vidím, že nemáme dostatok času. Pani Záborská požiadala o slovo, poprosím vás, aby ste boli stručná, potom ešte aj komisia chce vyjadriť a potom pani Estrela ešte predtým, ako budem musieť ukončiť. Nech sa pani, páči, pani Záborská. E, ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne. Ja chcem povedať, e, hneď na začiatku vyhnime sa nedorozumeniu e, frakcia epp podporuje otcovskú dovolenku podporujeme rodičovskú dovolenku chceme aby sa otcovia podieľali na starostlivosti o deti a ja si myslím keď si pozriete moje správy z minulého volebného obdobia tak v každej správe hovorím o dôležitosti starostlivosti otcov o svoje deti. jediné čo nechceme aby v tejto direktíve, ktorá hovorí jasne o zdraví tehotných dočiacich e, e, ženách, sme pomiešali všetky tri typy dovolenky. Ja navrhujem, e, teda sú tri možnosti. Buď budeme pokračovať v tejto diskusii, ale budeme sa striktne držať názvu, alebo počkáme, kým budú všetky tri dokumenty zo strany Európskej komisie na stole a budeme rokovať o tom e, vtedy alebo je tretia možnosť ak bude konsenzus požiadame európsku komisiu aby vypracovala dokument návrh v ktorom budú všetky typy e, dovolenky súvisiace s narodením dieťaťa v jednom dokumente. ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Záborská a Slovo dostane teraz zástupca komisie, pán Ulson. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mrs. Chair. Uh, I'll be very brief. Uh... Ďakujem, budem stručná. Pardon, budem stručný. Dovolte mi, aby som sa poďakoval najskôr všetkým poslancom za príspevky. Myslím si, že Rozprava bola veľmi zaujímavá, pretože odráža komplikovanosť tejto témy. Je tu mnoho prvkov, máme tu rôzne druhy dovolenky, máme tu starostlivosť o dieťa, máme tu demografické otázky a toto všetko je potrebné spoločne zohľadniť. Komisia vám včera predložila niektoré veci, na ktorých pracuje, takže pracujeme na tom. Moja úloha momentálne spočíva v objasnení niektorých technických vecí. Affaire Courant momentálne prebieha. Komisia bude mať o chvíľu nové obsadenie. Nový komisár prevezme tento rezort Čiže to záverečné rozhodnutie príjme až e, nasledujúca komisia. Komisár Špidla a kolegium samozrejme už e, prijali stanovisko k mnohým veciam. Nechcem to tu opakovať, máte to k dispozícii, takže nebudem tu uberať z nášho času. Ale k tým spomínaným objasneniam. Rada sa stretla včera a zhodla sa na smernici o rodičovskej dovolenke. Takže máme politickú dohodu o smernici o, o, o rodičovskej dovolenke. Je to rodičovská dovolenka, ktorá dáva právo každému z rodičov na 4 mesiace dovolenky. O platbe sa tam nehovorí, o platení sa tam nehovorí. A je tu novinka, že je tu jeden mesiac, ktorý je neprevoditeľný a to de facto znamená, že otec, ak otec e, si nezoberie mesiac dovolenky, tak tento mesiac prepadne. Toto je novinka na európskej úrovni. A má to byť taký určitý stimul pre otcov, aby teda sa tiež starali o dieťa na takéto dovolenke. Včera rada dosiahla ďalšiu politickú dohodu na e, smernici pre e, samostatne e, zárobkovo e, činných partnerov. Toto je vec, e, ktoré sa bude vyjadrovať Európsky parlament v rámci španielského predsedníctva. Ešte k tej otcovskej dovolenke. Momentálne k tomu neprebiehajú rokovania. Komisia jasne avizovala, že je to dôležitá téma Budeme teda vychádzať zo včerajšej dohody o smernici o rodičovskej dovolenke. Zanalizujeme to do hĺbky, súčasnú situáciu, pripravíme dopadovú štúdiu, Samozrejme, že toto všetko bude predmetom diskusí nového kolegia komisárov Takže zatiaľ nemáme nič konkrétne. K materskej dovolenke ešte raz. Komisia sa v maji k tomu vyjadrila. Ale je tu niekoľko dôležitých vecí, ktoré chcem znova načrtnúť. Táto správa posilnila flexibilitu, pokiaľ ide o právo matky, právo matky využiť rodičovskú dovolenku. Členské štáty majú ustanovenia o rodičovskej dovolenke, A toto je pozitívne. V rade bolo trošku zdráhanie, pokiaľ ide o túto úpravu. ale sú tu pozitívne signály, ktoré podporuje táto správa. Je to smernica v rámci rámcovej smernice o zdraví a bezpečnosti. A tam sa venuje pozornosť napríklad tým, ktorí pracujú z domu, Toto sú detaily. Ak máte e, záujem o detailnejšie informácie k jednotlivým týmto bodom, tak e, vám kľudne odpoviem individuálne. Nechcem už ďalej uberať z dnešného času. Ďakujem pekne a teraz na záver pani Estrela. Ďakujem pani predsedníčka. Začnem tým, že sa chceme poďakovať za túto bohatú, obohacujúcu živú e, diskusiu. Aj za, ďakujem aj zástupcovi komisie, ktorý dal veľmi jasné signály. Budem veľmi stručná, lebo ako som povedala na začiatku, ja musím odísť na letisko a lietadlo určite nebude na mňa čakať. Čiže veľmi stručne a veľmi všeobecne. E, pani Luling tu už nie je, takže nebudem E, odpovedať jej, ale chcem opätovne potvrdiť, že beriem veľmi seriózne svoju prácu a veľmi seriózne beriem aj prácu tohto výboru. Ak sú tu iní ľudia, ktorí to neberú vážne, ani prácu iných, tak to je problém týchto ľudí. A takisto sa musíme vyvíjať, musíme sledovať vývoj času a nemôžeme zastať v čase, a to menovite zastavený pri správe z roku 1966. E, došlo tu k niektorým prekrúteniam a ja predsa nehovorím o rodičovskej dovolenke, hovorím o materskej a otcovskej dovolenke. Ja viem, že preklad do niektorých jazykov môže spôsobiť niektoré nejasnosti. Avšak chcem, aby bolo veľmi jasné, že máme smernicu, ktorá sa zaoberá rodičovskou dovolenkou, o ktorej sme rokovali so sociálnymi partnermi a ktorá ne, nejde do parlamentu, neprešla parlamentom a máme druhú parlamentu, ktorá je táto, ktorú teraz revidujeme a z môjho hľadiska a z hľadiska vo všeobecnosti všetkých politických skupín, možno s výnimkou EPP a, koleg, a kolegu Šimanského, ja som e, tu zaviedla otcovskú dovolenku, pretože si myslím, že to je základné právo, ktoré doplňuje základné práva. A samozrejme ja tu ne, nehovorím o tom, že počas týchto šiestich mesiacov by mal muž nahradiť ženu, ale to je tých 6 mesiacov, ktoré sú potrebné e, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na e, zdravotné zotavenie sa e, ženy. To ostatné môže byť zdierané obidvoma. A takisto aj z hľadiska dieťaťa. Dieťa má predsa tiež svoje práva, má svoje právo na otca i matku a využívať podporu oboch. Rodina má takisto práva a právo a v, má právo v takomto dôležitom okamihu e, byť spolu, zdieľať túto radosť, zodpovednosť, tento jedinečný okamih v živote rodiny. Pripomínam, že 17 členských štátov už má otcovskú dovolenku. Čiže ja som sa snažila nájsť istú korešpondenciu medzi tým, čo už je realitou vo viacerých členských štátoch, v zmysle podporiť iných, aby takisto sledovali e, tento vývoj a aby e, prijímali progresívnejšiu legislatívu. Ja som plne otvorená na hľadanie tých najlepších riešení, ako som povedala na začiatku. Budeme e, pracovať seriózne, bez predsudkov. E, slova nie sú neutrálne a majú e, veľa zmyslov a môžu takisto, ich interpretácia sa môže rôzniť v jednotlivých krajinách. Ja som napríklad stiahla slovo povinný, pokiaľ ide o návrh e, dovolenky na žiadosť liberálov. Pretože z hľadiska liberálov to, bola veľmi, to bolo veľmi výrazné slovo a preto som ho stiahla. Čiže všetky návrhy, ktoré som dostala, som prijala. Ale ľutujem, že EPP neposlalo svoje námietky, svoju kritiku, ani svoje návrhy, ktoré sa mohli zohľadniť, pretože aj keď tu počas debaty predstavujú svoje dôvody a zdôvodnenia, je to celkom iné, pretože je celkom iné povedať, s týmto bodom nesúhlasíme, s týmto súhlasíme, takýto je náš návrh, pracujeme spoločne. Ja chcem pracovať spoločne s EPP, EPP je dôležitá sila Európskeho parlamentu a bola by som rada, keby a aké sú konkrétne hlavné námietky e, k tejto správe. Je pravdou, že budeme mať nového komisára, nové predsedníctvo rady, budeme spoločne pracovať, aby sme dali zadosť tomu, čo naši občania od nás očakávajú. Ďakujem e, spravodajkyni z výboru pre zamestnanosť, ktorá pracovala veľmi úzko so mnou. Spolupracovali sme a snažili sme sa zosúladiť naše stanoviska. Ďakujem vám za pozornosť a ospravedlňujem sa, že musím odísť, ale je to tiež pracovne a je to e, kvôli spoločnej veci, aby som bola v Lisabone v okamihu, keď slávnostne vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Ďakujem. Tak, fru Estrella, op vám tak... Ďakujem pekne, pani Estrela. Ďakujem pekne aj všetkým kolegyňam, kolegom za skutočne veľmi zaujímavú rozpravu. To naznačuje, aká dôležitá je táto otázka. Ešte sme mali dvoch rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie s komentármi, ale samozrejme chápeme, že pani Estrela musí odísť. Bude tu ešte možnosť pokračovať, aby sa mohli vyjadriť aj tí, ktorí sa nedostali teraz na radu. Preto sa chcem spýtať, Ďalšie rečníci boli Rumeva Roeda a pani Bauer. Chcem sa, pani Bauer, chcem sa spýtať, či máte nejaké krátke komentáre, máte možnosť ich ešte predniesť, ale samozrejme chápeme, že pani Estrela musí odísť. Ešte predtým, ako pani Estrela odíde, musím povedať, že 15. decembra je lehota pre pozmeňovacie návrhy o 12. a hlasovanie na našom výbore sa uskutoční 23. februára. A na plenárke to bude v marci. Ešte raz srdečná vďaka pani Estrela a chcem sa spýtať, či pán Roméva má nejaké krátke komentáre, ktoré by ešte chcel doplniť. Iba veľmi stručne chcem podporiť to, čo navrhla Spravodajkyňa, ospravedlňujem sa za neskorý príchod, ale pripájam sa k slovám pani Ištrela v hlavných líniách a takisto aj na e, povinnosť otcovskej dovolenky. Iba vám chcem poďakovať. Tak, je komentár. Ďakujem pekne. Ešte pani Bauer, nejaký krátky komentár, nech sa páči. Je mi skutočne ľúto, že pani Estrela musí odísť. Ja som jej ešte chcela povedať a možno sa aj podarí vyčerknúť z textu tú povinnú rodičovskú dovolenku. Dôležitý je potom aj článok 16. Tu by som chcela upriamiť pozornosť na to, že tie, tie štáty, ktoré ešte nezaviedli otcovskú dovolenku, musia to zaviesť. Neviem, či ja to dobre vidím, alebo nie, alebo či pani Estrela si to nevšimla, ten problém, ktorý tam je. Ešte by som chcela skonštatovať nasledovné a je mi skutočne lúto, že pani Estrela musela odísť. Nejde o to, že by EPP bola proti otcovskej dovolenke, alebo že bola proti tzv. rodinnej dovolenke. My nechceme ale rozhodovať o tom, čo musí obsahovať táto smernica alebo smernice. My sme chceli podporiť eh, moderný návrh a na to, aby sa dalo vypracovať moderný návrh, musíme trvať na tom, aby táto smernica aj naďalej spadala pod smernicu alebo pod legislatívu, ktorá sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia. Viaceré aspekty poukazujú na to, že bude dôležité mať flexibilné riešenie, mať flexibilnejšiu formu, či už otcovskej alebo rodinnej dovolenky. Ale nejde tu iba o tú samotnú formu tej dovolenky a nedáva to žiaden zmysel uviesť tam nejakú ďalšiu formuláciu popri tých formuláciách, ktoré tam už sú uvedené. Lebo nejaké návrhy, ktoré by boli nejaké príliš prehnané, tie tam nedávame. Napríklad e, mainstreaming tam neuvádzame. A čo sa týka otcovskej dovolenky, tak aspekt mainstreamu tam samozrejme nemôže byť uvedený. To, bola, to by bola snáď taká jediná výnimka. Čo sa týka matiek, samozrejme musia byť chránené e, v okamihu, kedy sa vrácajú na trh práce. Tento dokument obsahuje samozrejme aj viaceré dobré návrhy, ale tento dokument je jednoducho až preplnený návrhmi. Áno, tieto návrhy vyplývajú skutočne z dobrej vôle a z ochoty tieto návrhy, ale vedú k tomu, že tento dokument je skutočne preplnený, tých návrhov je tam až príliš veľa. A toto sme pôvodne nemysleli. E, čo sa týka otcovskej dovolenke nechceli sme kritizovať to, čo dohodli sociálni partnery. Jednoducho nie sme v tom postavení, aby sme kritizovali sociálnych partnerov. V dokumente je zároveň aj množstvo chýb, je tam množstvo návrhov, ktoré podľa môjho názoru tam nemajú byť. A tak povediac prekrúcajú zmysel ako aj obsah toho samotného dokumentu. Ak som informovaná správne, tak komisia sa zamýšľa tiež nad tým dokumentom, jednoducho v tom zmysle, že ak by to bolo akceptované, tak nebude možné to implementovať. Matky sa nachádzajú v zložitej situácii a nepotrebujú takú formu ochrany, ktorá nebude realizovateľná v praxi. To je ten jediný rozdiel medzi nami. To znamená, že musíme počkať e, dovtedy, kým sociálni partneri dosiahnu dohodu ohľadne otcovskej dovolenky pracovnom programe komisie bola uvedená aj táto téma. Takže preto môžeme počkať. Pani Estrela návrh otcovskej dovolenky zapracovala do toho návrhu smernice a my si to celé vlastne veľmi komplikujeme. My nemôžeme ovplyvňovať dohody medzi sociálnymi partnermi a to musíme jednoducho uznať. To znamená, že nesmieme predbiehať. Ide tu o samotnú metódu a otázku, čo vlastne musí obsahovať tá smernica. Potom si musím položiť otázku, čo majú obsahovať ďalšie smernice a toto všetko si vyžaduje čas. Preto nesmieme sa unáliť a nesmieme príliš rýchlo všetko dávať do jednej smernice alebo do jedného dokumentu, do jedného jediného návrhu lebo to by viedlo k tomu, že celé to chápanie a tá implementácia bude skutočne veľmi zložitá. Pevne verím, že pani Estrela tu má aspoň svoju asistentku. A chcela by som povedať ešte raz, že vôbec nejde o to, že by sme boli proti všetkým jej návrhom. My chceme iba trvať na tom, aby ten obsah sa príliš nerozširoval. Musíme počkať na návrhy komisie, musíme počkať na názory sociálnych partnerov. Ďakujem pekne za pozornosť. E, tak, fru Bauer. Ďakujem pekne, pani Bauer. Je mi ľúto, že pani Estrela musela odísť, takže nemohla tu zostať do konca diskusie. Ja by som samozrejme tiež bola, chcela priniesť viaceré komentári, ale keďže už teraz pani Estrela tu nie je prítomná, musíme ukončiť diskusiu. A čo sa týka predloženia pozmeňovacích návrhov a lehvo, to sme spomínali, to je dôležité. Ako som už vravela, ide veľmi dôležitú otázku, preto musíme byť otvorení, musíme hľadať možnosti na to, aby sme zlepšili situáciu tak pre matky, otcov, ako aj deti v budúcnosti. Dobre, týmto pádom sme ukončili aj tento bod nášho programu a ďalší bod je informácia o výmene skúseností v rámci našej delegácie, ktorá cestovala do Madridu. Bolo nás tam 10 poslanky, poslancov, ktorí sa zúčastnili delegácie a mali sme tam aj zástupcov nášho sekretariátu, boli tam zastúpené politické skupiny. Hlavným účelom tejto delegácie bolo, samozrejme, aby sme pripravili aby sme sa pripravili na blížiace sa španielské predsedníctvo aby sme získali viac poznatkov, otázok rovnosti pohlaví v Španielsku a aby sme nadviazali aj dobré kontakty so španielským predsedníctvom už v ranom štádiu. Boli sme dva dní v Madride. Začali sme tým, že sme sa stretli s ministrom pre rovnosť šancí Poprosím vás o pokoj v sále, lebo je tu trošku hluk. Ďakujem pekne za pochopenie. Takže stretli sme sa s ministerkou pre rovnosť šancí a dostali sme informácie o tom, aké záležitosti budú z hľadiska tejto ministerky prioritami španielského predsedníctva. Už v minulosti sa spomínalo, že prioritou bude boj proti násiliu na ženách a to sa ešte upresnilo, že španielské predsedníctvo si želá, aby sa vytvorilo Európske observatórium, ktoré sa bude zoberať násilím na ženách. Ďalej sme boli informovaní aj o tom, že ďalšou prioritou španielského predsedníctva na našom programe bude aj hospodárska finančná kríza a revízia Lisabonskej stratégie, že aj tam bude zameranie na rovnosť šanci a rovnosť pohlaví. Zamerali sme sa špecificky na to, aby sme diskutovali otázky násilia na ženách, aby sme sa pozerali na španielskú legislatívu v tejto oblasti. Diskutovali sme aj o tom, ako sa implementuje táto legislatíva v Španielsku. Ďalej sme diskutovali otázky zamestnanosti, ako napríklad materská dovolenka, rodičovská dovolenka, reproduktívne zdravie. Diskutovali sme o prepojení rodinného a pracovného života, potom sme mali aj stretnutie so štátnym tajomníkom pre európske otázky. Bol to pán López Garrido. To bol pracovný obed a on zdôraznil, že hospodárska a finančná kríza a energetika a boj proti násil na ženách, to budú priority španielského predsedníctva. Mali sme stretnutie aj so zástupcom Senátu a Kongresu. A potom sme pokračovali v diskusiách o násilí na ženách a o rovnosti pohlaví, čo sa týka čo sa týka ich pôsobenia v hospodárstve. Potom sme sa stretli s zástupcami Madridu ako mesta a samotného regiónu. Boli sme tam dva dní. Posledný deň, ktorý bol piatok, sme mali rokovanie pri okrúhlom stole, kam sme pozvali zástupcov španielskej občianskej spoločnosti. Viaceré organizácie teda prišli k tomuto okrúhlemu stolu Tento okrúhly stôl sme pripravili tým, takým spôsobom, že sme spomenuli dve otázky, kde sme, ktoré sme chceli, aby nám vysvetlila, vysvetlili zástupcovia španielskej občianskej spoločnosti a to boli výzvy oblasti rovnakého postavenia a kde išlo aj o očakávania od španielského predsedníctva. To boli tie veľké pracovné otázky, ktoré sme mali na programe toto je skutočne iba veľmi krátka informácia a už sa blížim ku koncu a chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že táto cesta sa stala skutočne veľmi informatívna, veľmi vydarená, kde došlo k vzájomnej výmene informácií a kde to bolo zaujímavé nielen pre nás, ale aj pre španielské predsedníctvo. Chcem sa poďakovať sekretariátu, ktorý pri, pripravil túto cestu výborným spôsobom. Dozvedeli sme sa veľa informácií, veľa poznatkov, nadviazali sme mnohé kontakty počas týchto dvoch dní. Teraz chcem dať slovo pani Jiménez. Nech sa páči. Eh, <clears throat> Dobrý deň, ja by som chcela pripomenúť iba veľmi stručne že som navrhla na tejto schôdzi v Madride, aby, e, aby sme počas predsedníctva španielského e, sa snažili presadiť e, v Európe ochranu obetí rodového násilia. To znamená to oddelenie alebo vzdialenie, príkaz na vzdialenie týchto partnerov. V Španielsku to existuje, ale keď títo ľudia idú do inej európskej krajiny, tak tam môžu byť bez ochrany. Ja chcem na tom trvať, pretože som hovorila o tomto probléme aj s ľudovou stranou a myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby Európska únia podnietila tento E, príkaz na oddialenie, aby sa takisto vytvorilo nejaké telefónne číslo, ktoré niekde už existuje, aby sa tam mohli hlásiť všetky obete rodového násilia. Ďakujem. Vám tak, ok. Srdečná vďaka a súhlasím, že toto je skutočne veľmi dôležitá otázka na programe španielského predsedníctva. A ešte tá myšlienka Európskeho observatória, to bolo veľmi dobré, aby sa takto monitorovali všetky členské štáty. Otváram rozpravu, ak sú ešte nejaké otázky alebo nejaké komentáre. Vidím, že nie. Takže spoločne sme si odpracovali náš program a myslím si, že bola to skutočne veľmi zaujímavá a napínavá diskusia a je veľmi dôležité, aby sme sa pozerali na otázky z viacerých aspektov, čo je základným predpokladom na to, aby keď budeme príjmať rozhodnutia, aby tie rozhodnutia boli čo najlepšie v tejto našej dôležitej otázke, kde pracujeme na otázkach rovného postavenia. Ďakujem všetkým kolegyňam, kolegom, ktorí sa zúčastnili zasadania. Ďakujem sekretária.